prvom, prvom vašom vystúpení v rámci vašej novej funkcie predsedu Európskeho parlamentu sme si pripomenuli meno Julii Timošenko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, prechádzame k vyhláseniam Rady a komisie. Začneme prezentáciou programu dánskeho predsedníctva. Ja chcem privítať, a je to obzvlášť srdačné pri, e, privítanie, pani Eletone Schmidt, pretože je to e, stranická kolegyňa. Vítam vás, pani premiérka. A odovzdám vám e, slovo, aby ste prezentovali e, program dánskeho predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda,